La séance est reprise. Le procès. Ctení kolegovia, začíname týmto prerušené zasadnutie. Zápis už bol distribuovaný, takže ak nie sú žiadne pripomienky, môžeme považovať túto zápisnicu za schválenú.